Ja pripomínam, že zajtra vo štvrtok 1. marca budeme voliť nového podpredsedu Európskeho parlamentu, ktorý nahradí pána Černeckého. Ja som dostal dve prihlášky o kandidatúru. Eh, pán Zdislav Krasnodebsky, to je návrh skupiny EKR, a Indrek Tarant, eh, ktorého, ktorého navrhla skupina poslancov po eh, vymenovaní pána Hanu Takulu začal na dvora auditorov. parlamenta, eh, teraz konštatuje, že od 1. marca 2018 je jeho miesto voľné. Slovo dostáva pán Takula. Nech sa páči. Yeah, thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dnes je môj posledný eh, deň O funkcii poslanca tejto inštitúcie. Zajtra nastúpim eh, ako člen dvora auditorov v Luxemburgu ja som eh, pracoval v tejto inštitúcii 13 krásnych rokov a, eh, eh, zatiaľ čo ma čakajú veľké príležitosti a výzvy v budúcich 6 rokoch, odchádzam, odchádzam s lútosťou. Chcel by som poďakovať vám, pán predseda, vašim predchodcom, všetkým poslancom a veľmi kompetentným zamestnancom tejto inštitúcie. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pán Takula. Želáme vám veľa úspechov eh, v novej práci a v novej funkcii, ktorú ste získali. Určite budeme v kontakte aj ďalej, budeme mať príležitosti sa stretávať, keď budeme hovoriť o rozpočte spoločenstva. Ďakujem.